dva týždne v Bruseli počas plenárneho zasadnutia. Rozprava pokračuje zajtra v útorok 20. apríla od 9. do 1. a potom od 3. do 8.30 večer a potom od 9. do polnoci. Program plenárneho zasadnutia bol už zverejnený, nájdete ho na internetových stránkach a internetových stránkach Európskeho parlamentu. Rozprava aj zasadnutie končí. Ďakujem aj tlmočníkom. Do, dovidenia, dobrú noc. Thank you. <laughs>